pekne, pán komisár. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 10.30. No už a teraz sa krátka prezentácia správy pani Toja o sociálnom hospodárstve. A dostala slovo spravodajkňa na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. A vážený pán predseda, ja som veľmi rada a hrdá na to, že Európsky parlament sa zaoberá tému sociálneho trhového hospodárstva. Musíme sa pozrieť na tri veci. Poprvé, zaoberať sa dôležitým bodom, aká je súčasná realita. 10 európskych spoločností pracuje v tomto sektore a 90 pracovných miest. Je tu asociácie, asociácie, spoločné podniky sú tým postihnuté a, a veľkou mierou prispievajú k HDP musíme ukázať, že tento sektor nie je žiadnou výnimkou, ale eh, že je eh, súčasťou trhového hospodárstva s pravidlami, ktoré vnútorný trh musí dodržiavať. Je to iným spôsobom, ako eh, zamestnávať, ale je to trhové hospodárstvo s osobitnými znakmi, ktoré nemôžeme nejak narúšať výrobu a prácu, treba zosúľadiť so solidaritou, s odpovednosťou, dôstojnosťou človeka. Raz som počula, že tieto podniky pracujú s kapitálom, ani len nie pre kapitál. Jedná sa o koncepty, ktoré patria k Európe. Chceli by sme si pripomínať Delora, pretože tieto krajiny sú ako kľúče k európskemu sociálnemu modelu. Avšak urobili sme veľmi málo. Dnes je možno práve ten moment na to, aby tieto podniky opätovne sa dostali do popredia, pretože kríza poukázala na to, že bežné podniky sú veľmi oslabené a často majú aj veľmi zlú povesť a toto trvové hospodárstvo je spojené s regiónmi a s osobami s reálnym hospodárstvom už a preto to nie je žiadny pokus a špekulácie. Je to sektor, ktorý má rôzne subjekty, ktoré súvisia s blahobytom. Často sa to označuje ako platformy, ako tretí sektor. Áno, a oni tiež podporujú naše systémy zabezpečenia. Nož a po tretie, čo môžeme konkrétne urobiť na podporu tohto sektora? Ja len pár návrhov mám. Poprvé, e, musíme objasniť definíciu a terminológiu stanoviť. Nož je nevyhnutné, aby to celé bolo zaradené národných účtovných systémov. Čo prináša tento sektor? Nepatrí, nepatrí štátnemu hospodárstvu ani kapitálovému trhu. Treba jasné ustanovenia. Čo preto urobila komisia? Máme zásady, príročku, ktorá však treba musí byť ešte realizovaná. Ja si myslím, že výskumné, výskumná mm, a akademická obec musí k tomu tiež prispieť. Aké právne iniciatívy sú potrebné? Nuž, na jednej strane je tu štatút družstva, konzultácie. Musíme sa zamyslieť, zamyslieť nad tým, aký úžitok to prináša a či to musíme ísť týmto, týmto smerom. Nepotrebujeme žiadny sektor, alebo potrebujeme sektor, ktorý má a slobodu a dobré dôvody, ale možno by bolo dobre prijať niektoré právne predpisy. Okrem toho musíme ich zapájať do sociálneho dialógu kde sa dá nadväzať dialog s Európskou úniou ďalej. Aké programy, akú štruktúru, aké druhy programov by sme mali vybrať? Ad hoc programy, nejaké štruktúrálne programy, alebo by sme mali pre tieto subjekty vyčleniť určitý priestor v rámci existujúcich programov. No a ďalej ďakujem národným združeniam, ktoré mi pomáhali, ako aj interskupine Európskeho parlamentu. Chcel by som, chcel by som tiež poďakovať komisárom Ferhojgenovi a Špidlovi za spoluprácu a všetkým ostatným. Táto správa na tejto správe spolupracovalo veľmi veľa ľudí. Dúfam, že nebudeme ďalej strácať časť a že to schválime, ale vy, pán komisár, tu zastupujete celú komisiu, čiže dúfam, že nájdeme niekoľko spoločných iniciatív, aby sme tomu celému dali formu, aby komisia nemusela začínať znovu odpiky. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Toja, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Komisia víta iniciatívu Európskeho parlamentu a iniciatívne stanovisko o sociálnom trhovom hospodárstve, hlavne v dnešnom kontexte tento sektor musí byť viacej podporovaný. Podniky v sociálnom hospodárstve majú osobitný spôsob prevádzky, pretože medzi jednotlivými členmi nadvezujú spoluprácu a dosahujú sociálne a socioekonomické ciele a tak prispievajú k cieľom spoločenstva hlavne v oblasti zamestnanosti, sociálnej kohézie, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka, ochrany spotrebiteľa alebo sociálneho zabezpečenia. Tieto podniky sú neoddeliteľnou súčasťou podnikovej politiky komisie a keďže väčšina z nich sú mikropodniky, malé alebo stredné podniky už teraz eh, prosperujú z toho Small Business Act a z iných legislatívnych aktov. Našim cieľom eh, z ohľadom na sociálne hospodárstvo je vytvoriť právne administratívne prostredie na európskej úrovni a v každom členskom štáte, v ktorom sociál alebo podniky trhového hospodárstva eh, bez ohľadu na formu a veľkosť môžu prekvitať a čeliť výzvam ekonomickej krízy. Okrem toho, politika komisie sa zameriava na, na to, aby sme garantovali, že malé a stredné podniky a podniky sociálneho hospodárstva budú môcť prekvitať a prosperovať. Okrem toho komisia venuje osobitnú pozornosť tomu, že všetky politiky spoločenstva, ako v oblastiach napríklad hospodárska súťaž, účtovníctvo, verejné obstarávanie, sociálne veci, rýbolov, verejno-súkromné partnerstva, regionálny rozvoj a iné budú zohľadňovať špecifické potreby, hlavné ciele, etiku a pracovný štýl takýchto podnikov. už na záver, služby komisie práve pracujú na dokumente, ktorý zohľadní tie pokrok od roku 2004 e, v podpore spolupráce, no a ktorú tie, ktorý tiež zhodnotí situáciu v ostatných e, podnikoch tohto druhu a navrhne nevyhnutné opatrenia. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, teda hlasovať budeme zajtra o tejto téme a v zmysle nášho programu sa dostávame teraz práve pani Campázy, duševné zdravie, nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Dnes